rozpravy. No, predložených 6 návrhov uznesenie rozpravy tým ukončená hlasovanie sa uskutoční teraz. Takže najskôr ideme hlasovať o, o situácii v Kambodži a Laose. Spoločný návrh 7 politických skupín. Pozrieme sa na 6, menovité hlasovanie, hlasovanie otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené. Bolo to prijaté. Pozmeňujúci návrh 7. Menovitom hlasovaní. Hlasovanie otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté. Pozmeňujúci návrh 8. Menovitom hlasovaní. Hlasovanie otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené. Bolo to prijaté. Pozmeňujúci návrh 1 za. Proti. Zamietnuté 2 za. Proti. Nezrali sa zamietnutí 3 za. Proti. To si overíme. Hlasovanie otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Je to zamietnuté. 4. Menovité hlasovanie. Hlasovanie je otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. A bolo to zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 5. Menovité hlasovanie. Hlasovanie otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené. Bolo to prijaté. teraz za návrh uznesenia nepozmenujúcich návrhov v menovitom hlasovaní. Hlasovanie otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené. bolo to prijaté. A tým ostatné návrhy uznesení sú bezpredmetné. A teraz prechádzame k uzneseniu o voľbách v Bangladeši. Pozrieme sa návrh 1 za, proti, zdržali sa, to si overíme, hlasovanie je otvorené, hlasovali všetci, hlasovanie je ukončené, bolo to prijaté. No, pôvodné text znenie, to je tým vybavené. Teraz som odsek 9, dvoch časťach, prvá časť za, proti, zdržali sa prijatí. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijatí. Teraz uznesenie takto zmenené, to je za, proti, zdržali sa prijatí. Teraz eh, uznesenie k LGBTI. Pán posel, je faktická poznámka. Áno, pán predseda, je tu zásadný problém a totiž naša politická skupina predložila alternatívny návrh uznesenia a nezúčastnila sa na spoločného uznesenia, avšak ten v podkladoch nie je, ani sa nepreložil. A to už tak eh, dlhšie dlhšie. Vyčajné, že len keď časť skupiny, pôvodné texty, spoločného dá a ďalšie nie, tak plénum musí rozhodnúť o tom, či chce podporiť toto znenie alebo to druhé. A preto žiadam v budúcnosti, ak politická skupina nie sa nezúčastňuje spoločného textu, aby pôvodný text druhej skupiny, ktorá považuje svoj vlastný text za lepšie, aby bol preložený v podkladoch. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán to. myslím, že máte pravdu. No a to tak do praxe. Tam budú texty, ktoré nepodpísali všetky skupiny, aby príslušné alternatívne uznesenia Hm, tam boli vedené. Ja ja chcem povedať, že pán je to odsunutie hlasovania, za čo mu môžeme poďakovať, myslím. Takže o, odsek 1, pôvodné znenie. Pani de Kaiser. Len som chcela dodať, že som bola tiež prekvapená z toho, že tam nebol ten text. Samozrejme, že som nechcela hlasovať za text EPP, ale minimálne som očakávala, že ten text tam bude, tak je tu naozaj určitý problém. Frau Kollegin de Kaiser, wenn Sie das so Kolegyňa, keď máte to taký záujem, tak myslím, že EPP myslím, že EPP vám ten text rada pošle, Čiže odsek 1, pôvodné znenie za, proti, prijaté. Odsek 2 za, proti, zdržali sa. To je trochu tesnejšie, to si overíme. Hlasovanie otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené. Bolo to prijaté. Odsek 6, kto je za? Proti? Zdržali sa Rovnako väčšinou bolo prijaté odsek 9 za, proti, zdržali sa prijaté. Odsek 9 si overíme, hlasovanie otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené. Bolo to prijaté. Ja toto vidím celkom dobre, ale chcem len poukázať na to, kto siete kartičku ešte predtým, než je ukončené hlasovanie, a tak stiahne svoj hlas. Odsek 10 za, proti, zdržali sa, prijatí, Odsek 11 za, proti, zdržali sa, tiež prijatí, Odsek 12 za, proti, zdržali sa, prijatý Čiže 12 si overíme, hlasovanie je otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené. Bolo to prijaté. 14 pôvodné znenie. Máme tu ústny pozmeňujúci návrh. A neviem, kto ho predloží. Pán Preda, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Len sme chceli do odseku 14 dodať pre poslancov a predstaviteľov tejto krajiny, ale zabudli sme na to slovo Rusko. Ďakujem. Ani iba pripomienky nie. Takže odsek 14, po odnesenie za, proti, zdržali sa, prijatý. Citácia 7, pozmeňujúci návrh 1 za, proti, zdržali sa, prijatí. Ustavenie B, pôvodné znenie za, proti, zdržali sa, prijatí. Teraz eh, uznesenie ako celok. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa a bolo to prijaté. Dámy a páni, tým sme sa dostali na koniec rokovania. Želám všetkým šťastnú cestu domov a uvidíme sa v Bruseli. raz Bohu ďakujem pekne.